Prosím vás, drahí kolegovia, usádzajte sa, aby sme mohli hlasovať. Budeme hlasovať zjednodušeným spôsobom podľa článku 138 o správe Hansa Petra Martina, správa o návrhu nariadenia rady, ktorým sa mení a doplňa nariadenie e, o nominálnych hodnotách technických špecifikáciách Euromínci. Odhlasovali ste? Uzatváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Odhlasovali ste. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Ďalej tu máme e, rovnakým spôsobom hlasovanie o správe pani Borseliny Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ. Otváram hlasovanie elektronické. Odhlasované. Končím hlasovanie. Schválená správa. Teraz prejdeme stále zjednodušeným spôsobom k hlasovaniu o správe pána Jonga. Prístup k EU k trestnému právu. Otváram hlasovanie, nominálne hlasovanie. Všetci ste odhlasovali? Končím hlasovanie. Schválená správa. Stále zjednodušené hlasovanie Máme správu pani Irigoyen Perez o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov. Otváram elektronické hlasovanie. Kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. A teraz budeme hlasovať o správe pána Hansa Petra Martina o vydávaní Eurominci. Je to návrh nariadenia Európskej únie Máme tu blok eh, kompromisov 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Blok 2, tým pádom odpadá a ja dávam hlasovať o takto pozmenenom návrhu, kto je za, proti, zdržali sa. Návrh bol schválený. Otváram teraz e, elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Schválené širokou väčšinou. Teraz budeme hlasovať o správe pána Busutila, hodnotenie výsledkov vnútorného trhu. Máme tu pozmeňovací návrh číslo 1 v odseku 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Želáte si elektronické overenie? Dobre, otváram hlasovanie. <clears throat> Takže ešte raz e, otváram hlasovanie, pretože e, nám tu nahlasili, že išlo o nejaký technický problém. Buďte takí láskaví, ešte raz hlasujte. Takže všetci hlasovali, tým pádom končíme hlasovanie. Tento pozmenujúci návrh je prijatý. Týmto sa dostávame k hlasovaniu o celom texte. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Tak v tom prípade ukončíme hlasovanie. Takže text je prijatý. Dostávame sa k správe pani Busutil. Boskur, pardon, perspektívy žien v Turecku do roku 2020. Takže máme tam uh, návrh, ale musím vám povedať, že deviatka bola stiahnutá ako nepristupná pustná a teraz budeme blok hlasovať o siedmých takýchto návrhoch. Kto s tým môže súhlasiť? Kto je proti tomu? Kto sa zdržal hlasovania? Takže teraz budeme hlasovať o odseku 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Takže budeme to považovať za prijatý text. Dostávame sa k sedmičke. Kto je za? Môžeme si to samozrejme eh, preskúmať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Ide o pozmenujúci návrh číslo 7. Všetci prosím hlasovali. Sedmička. Uzatváram hlasovanie. Pozmenujúci návrh bol prijatý. Tým sa dostávame k odseku 41. Kto môže súhlasiť s týmto odsekom? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, takže je prijatý. Odsek 45, kto je za tento odsek? Kto je proti? Takže je prijatý. Odsek 49, pôvodný text v dvoch častiach. Kto môže súhlasiť s prvou časťou? Kto chce je proti, kto sa zdržal hlasovania, takže táto časť je prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, takisto je táto časť prijatá. 52. Takisto v dvoch častiach. Kto súhlasí s prvou časťou, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, je prijatá. Druhá časť, e, kto súhlasí s druhou časťou, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, takže takisto je prijatá táto časť. Pokiaľ ide o odsek 57, e, budeme menovite hlasovať, takže otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Dann ist die Abstimmung geschlossen. Všetci hlasovali, tak v tom prípade je hlasovanie uzavreté. Pokiaľ ide o odsek 61, takisto ide o menovité hlasovanie elektronicky. Všetci hlasovali? Tak v tom prípade uzatváram hlasovanie. A tento návrh bol prijatý. A teraz budeme hlasovať o celom texte. Ako takom otváram menovité hlasovanie. Všetci hlasovali? Takže končíme hlasovanie. Die Entschließung ist angenommen a tým pádom e, je tento text prijatý. Teraz sa dostávame k správe pani Gurmaj. Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti s vykonávaním Európskej iniciatívy občanov. Takže my, neviem teraz, myslím si, že v podstate pokiaľ ide o naše hlasovanie, je potrebná kvalifikovaná väčšina. Pani Gurmaj by sa k tomuto mohla ešte vyjadriť. Vážený pán e, podpredseda, vážení kolegovia, toto je samozrejme nariadenie, ktoré je platné od 1. apríla tohto roku. Je to zodpovednosť parlamentov e, prijať takýto rokovací poriadok, aby sme zabezpečili organizáciu verejných vypočutí a samozrejme, že by to malo byť úspešné. Veľmi som potešená tým, že pokiaľ ide o uh, Prvé takéto vypočutie Európskej iniciatívy, ktoré sa konalo 9. mája, bolo veľmi úspešné. Bola som veľmi rada, že mnohí z vás preukázali veľký záujem o takéto vypočutia. A práve preto v podstate vítam akýkoľvek parlamentný výbor, ktorý sa bude zúčastňovať takéhoto vypočutia. Chcel, aby som počiarknul, že táto Európska iniciatíva občanov je skutočne veľmi dôležitým nástrojom a je to nástroj, ktorým sa presadzuje demokracia v EÚ. Samozrejme, že by som chcela objasniť ešte nejaké veci v nadväznosti na e, hlasovanie predtým, ako začneme hlasovať. Aby sme dospeli k rozumnému kompromisu, e, rozhodla som sa, že budem hlasovať za pozmenujúci návrh číslo 4 aj za e, čas 5 tohto pozmenujúceho návrhu, tak ako sa o tom hlasovalo vo výbore. Ak sa tento pozmenujúci návrh číslo 1 príjme. Chcela by som, aby sa hlasovalo ešte aj o časti 3. Ale ak sa príjme časť 3, tak chcem, prosím vás veľmi pekne, ak budete takí láskaví, aby ste toto, ak by ste toto boli schopní dodržať, eh, tak naozaj vám budem veľmi za toto vďačná. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme, pani Gurmaj. Ja som vás sám nevedel sledovať. A Začíname pozmenujúcim návrhom číslo 5, ktorý má vlastne 6 častí. Nikde nie je požadované v podstate e, menovité hlasovanie, takže budeme otvorene e, vyhnutím hlas, ruky hlasovať. Kto môže vyjadriť svoj súhlas, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, táto časť je prijatá. Druhá časť. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijeta. Pani Gurmaj, nech sa páči, pani Gurmaj, máte slovo. Láskavo žiadam, aby sa k tejto časti elektronicky hlasovalo. Môžeme veľmi, radi budeme o druhej časti ešte raz elektronicky hlasovať. Otváram týmto hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Všetci hlasovali? Takže týmto končím hlasovanie. Veľkou väčšinou bol tento návrh prijatý. Teraz sa dostávame k tretej časti pozmenujúceho návrhu číslo 5. Pani Gurmaj. Je mi naozaj veľmi ľúto, keďže ste hlasovali elektronicky o druhej časti, tak by som bola veľmi rada, keby ste hlasovali elektronicky aj o tretej časti. A láskavo, keby ste najprv mohli hlasovať o piatej časti, takže tá by mala byť nasledujúca. Takže budeme hneď hlasovať elektronicky o trojke pozmenujúceho návrhu číslo 5. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Všetci hlasovali? Takže uzatváram hlasovanie. Tretia časť je prijatá. Dostávame sa k štvrtej časti. Kto súhlasí so štvrtou časťou? Kto je za? Kto je proti? Takže budeme elektronicky hlasovať o tejto časti. Otváram tým pádom hlasovanie. Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. Táto časť je prijatá. Piatá časť bola stiahnutá, tým pádom dostávame sa k šiestej časti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Takže môžeme si to ešte elektronicky overiť. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Všetci hlasovali. Končíme hlasovanie. Táto časť je prijatá. Wir, mir wurde gesagt, dass wir mne práve povedali, že by sme mali teraz hlasovať o piatej časti pozmeňujúceho návrhu číslo 1. Ešte raz musíme o tom hlasovať. Kto je za túto časť? Piatá časť pozmeňujúceho návrhu číslo 1 výboru. Kto je prosím za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Tento text je zamietnutý, takže budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 4, 4. Kto je prosím za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Táto časť je prijatá. Dostávame sa k pozmenujúcemu návrhu 2. Budeme hlasovať v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Práve tak. Aj táto časť je prijatá. Takže teraz v podstate ide o hlasovanie o celom texte, ide o menovaté hlasovanie, ktoré týmto otváram. Haben alle abgestimmt? Všetci hlasovali, takže tým pádom uzatváram hlasovanie. Text bol veľkou väčšinou prijatý. Gratulujeme vám, pani Gurmaj. Všetkým prajem dobrú chuť a ešte máme mať časť, ktorá